Hello and uh, welcome. Dobrý deň, srdečne vás vítam na tomto workshope. Hneď začneme. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu aj národných parlamentov, vážení hostia, drahí kolegovia. Je mi potešením privítať vás dnes eh, na seminári, ktorý sa bude zaoberať otázkami rodových aspektov a zdravotnej starostlivosti, ako sme si už vypočuli Európa čelí obrovským pohybom utečencov a migrantov, ktorí utekajú pred ozbrojenými konfliktami, masovým zabíjaním, prenasledovaním a tiež e, násilím, ktoré vychádza z e, rodovej príslušnosti. Najzraniteľnejšie sú e, osamote ženy, ktoré cestujú samostatne, taktiež tehotné ženy, dojčiace ženy, mladé dievčatá, ďalej e, maloletí bez prievodu e, ženy e, ako hlavy rodiny a tiež osoby s postihnutím a starší. Je mnoho akutných potrieb, ktoré treba uspokojiť v priebehu takéto cesty v príjmaní, v počas cesty týchto ľudí a tiež pri rozhodovaní o ich ďalšom osude. Ich mm, Aktuálna situácia si vyžaduje tiež e, pokrytie zdravotných potrieb, ale tiež ich dlhodobá e, zdravotná starostlivosť e, sa musí riadne zabezpečiť. Nechcem oberať o čase našich odborníkov, rečníkov, preto bez ďalších dlhších úvodov dávam slovo našim hosťom pani Virginia Leba, ktorá vedie Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Táto organizácia spolu organizuje tento workshop a e, veľmi výrazne prispieva k činnosti výboru pre práva žien Európskeho parlamentu. S veľkým potešením vám dáme slovo na 3 minúty. Thank you very much. E, Ďakujem pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci národných parlamentov, kolegovia. To, čo sme dnes svedkami, je naozaj bezprecedentné. Vyvíja to obrovský tlak na členské štáty EÚ v poskytovaní um, podpory čoraz väčšiemu počtu žiadateľov o azyl a utečencov, ktorí prekažujú naše hranice v hľadaní lepšej budúcnosti. Táto situácia zaskočila všetky krajiny a inštitúcie, niekto na to nebol pripravený, um, mnoho dobrovoľníkov neustále poukazuje na nedostatok základného um, vybavenia a tiež nedostatkov zdravotnej e, starostlivosti a pomoci v tomto kontexte e, je zjavné a čoraz ťažšie e, presvedčiť, že nie sú potrebné už ďalšie kroky. Práve naopak je potrebné naliehavo konať. Tejto utečenci a um, prekračujú naše hranice často vo veľmi zlom zdravotnom stave a potrebujú akútnu uh, e, zdravotníckú uh, e, starostlivosť. Uh, najmä rizikám sú vystavené ženy a deti, najmä z dôvodu ich rodovej príslušnosti. Ženy, žiadateľky o azyl, utečenky nie sú vystavené mimoriadným zdravotným rizikám, ako napríklad rodovo podmienenému násiliu, taktiež komplikácie v reprodukčnom zdraví, ktoré si vyžadujú rodovo citlivé e, služby a to si vyžaduje aj pokrytie osobitných potrieb žien a dievčat. Nedávne informácie priamo z terénu poukazujú na to, že mnoho uh, tehotných bolo vystavených dlhodobému psychologickému stresu, aj keď e, sú inak v drobnom zdravotnom stave sú vystavené veľkému riziku komplikácií a tiež riziku predčasného pôrodu, ba dokonca predčasnej smrti. Je e, na týchto cestách mnoho malých detí, e, dojčiat, ako aj dojčiacich matiek. E, čoraz vyššie počty žien, utečenkyň a detí potrebujú naozaj naliehavú potrebu prispôsobiť im prijímacie kapacity správy. Hovoria o tom, že v porovnaní s minulým rokom ženy a deti predstavujú takmer 60 všetkých presťahovcov utečencov, ktorí prekračujú e, európske hranice. Toto sú najzraniteľnejšie jedinci a potrebujú sociálnu ochranu aj opateru, ako aj osamotené ženy, ktoré cestujú e, samostatne, e, tiež tehotné ženy, dočiace matky, mladé dievčatá, malety bez prievodu, osoby s postihnutím a staršie osoby. Náš systém podpory sa musí prispôsobiť potrebám týchto ľudí. Dvaja dve rečničky ako odborníčky na priblížia konkrétnu situáciu zdravotnej e, teda starostlivosti a potrebách e, týchto utečencov, aj k tým sa vyjadria. Nielen ich potrebám na ceste, ale tiež po príchode e, do EÚ. Ja by som teraz približila aspekty, ktoré ja považujem za dôležité. Ženy a deti s mm, mimoriadne vysokým rizikom rodového násilia potrebujú našu pomoc sú konkrétne správy k dispozícii, že tieto ženy sú vystavené o mnoho vyššiemu riziku rodového násilia, tiež e, sexuálneho násilia e, zo strany pašerakova prevádzačov v priebehu cesty. Nemajú e, oddelené miestnosti na spanie ani sprchy či sociálne zariadenia a tým sú veľmi vystavené takýmto násilným skutkom. Tiež v príjímacích centrách neexistujú takéto zariadenia, e, nie sú k dispozícii priestory na dojčenie a tiež e, na zaistenie hygienických potrieb, e, aj tých najzákladnejších. Všet, všetok zdravotnícky personál vrátane ginekologického personálu je akutne potrebný na pokrytie potrieb týchto žien a v uspokojení zdravotníckých potrieb, ako aj sociálnych potrieb. Ďalší aspekt sa týka zľahčeného prístupu k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám. Často tieto ženy a dievčatá nemajú prístup k základným službám v priebehu cesty alebo v príjmacích centrách a to vrátanie núdzovej zdravotnej starostlivosti, nedostatok jasných informácií a tiež nedostatok tlmočníčok eh, bráni eh, týmto ženám tomu, aby vyhľadali pomoc a tým sú ešte viac vystavené riziku, že sa dostanú do rúk eh, násilníkom, prevádzačom a pašerákom. Je potrebné poskytnúť tieto informácie o dostupných službách e, e, týmto žiadateľkám o azyl a utečenkyniam v dostatočnej forme tiež e, sú potrebné osobitné miestnosti na pohovory o zdravotníckých a sociálnych potrebách. Toto je len niekoľko príkladov najakútnejších potrieb zdravotnej starostlivosti dlhodobá zdravotnícka pomoc bude potrebná aj po príchode a po usadení sa týchto ľudí, čo bude e, veľkou výzvou pre naše systémy zdravotnej starostlivosti v príjmaní týchto utečencov a žiadateľov o azyl. E, ženy, migrantky e, čelia mnohým prekážkam v získaní zdravotnej starostlivosti a to súvisí s mnohými jazykovými, kultúrnymi, štruktúralnými prekážkami, ktoré im bránia v získaní eh, základnej starostlivosti. Napríklad v niektorých eh, kultúrach je nepriateľné, aby žena eh, sa nechala vyšetriť lekárom, mužom. Znamená to, že tieto ženy ostávajú mimo zdravotného systému. Nedostatok dostatočných zariadení v príjímacích centrách, taktiež nedostatok starostlivosti o deti v prípade potrebnej zdravotnej starostlivosti e, znamená, že iba v naozaj e, akútnych situáciách tieto ženy vyhľadávajú zdravotníckú pomoc. E, ďalej je potrebné spomenúť, že niektoré utečenky, nie žiadateľky o azyl, ktoré prichádzajú do Európy, sú možno neregulérne z rôznych dôvodov a to ešte stiažuje ich prístup zdravotnej starostlivosti a k pomoci. Výzvy teda pred nami sú obrovské a je ich mnoho. Dúfam, že aj dnešná diskusia nám pomôže poukázať na niektoré praktické riešenia, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť eh, zdravotný stav eh, žien, utečenkyň a žiadateľiek o azyl. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pani eh, Virginia Landman. A teraz dávam slovo našej ďalšej hostke, pani profesorka Hanna Bradby E, ktorá je aktuálne profesorkou e, na katedre sociológie na univerzite v Uppsale vo Švédsku a tiež sa venuje otázkam súvislosti medzi e, zdravím, rasou a etnickým pôvodom. Tiež je odborníčkou na sociálne vedy a medicínu. Pani profesorka Bradby, nech sa páči, máte slovo na maximálne 10 minút. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť a možnosť vystúpiť dnes. Ja budem hovoriť celkom konkrétne o výskume pre VHO v rámci Európskeho regiónu, kde sme sa zaoberali e, dôkazmi o politikách a ďalších zásahov, ktoré by zlepšili prístup k zdravotnej starostlivosti pre e, žiadateľov o azyl a utečencov. Na kontraste k e, morálnej povinnosti poskytnúť pomoc a starostlivosť učičenkyniam e, výskum na základe dôkazov je fragmentovaný. Jeden z problémov je, že existuje, ne, e, že vo svete sú veľmi nekonzistentné definície samotných migrantov. V časti je to kvôli tomu, že to je politický proces, Eh, či niekto, je, niekto prichádza ako utečenec, hospodársky, eh, ekonomický migrant alebo nelegálny migrant. A samozrejme eh, je to veľmi labilný stav, mení sa v súlade sa prekračovanie medzinárodných hraníc a v rámci hľadinok samotných migrantov. Takže napriek fragmentovanému základu, výskumnému základu, na základe rôznych dokumentov, pre všetkým MVOčiek, vidíme celkom jasne, že je tu závažná potreba starostlivosti o matky, deti a tiež je tu sú tu, máme tiež dôkazy o mentálnych chorobách a vysokej mentálnej záťaži. No a štúdie, ktoré to ukazujú, ukazujú, ukazujú až 5-násobný nárast. Si si dokážeme predstaviť, že je to veľká treba nesplnených potrieb pre mnohé podmienky, ktoré výskum e, neodmeral, nevyskúmal, ale jednoducho o tom nevieme. Ďalšie oblasti, o ktorých, ktorými sa zaoberá pravidelne výskum, e, to sú problémy komunikácie a jazyka, o tom sme už počuli. E, to bráni v prístupe celkom jednoznačne, ale nie je to len lingvistický problém, je to tiež otázka očakávaním, očakávaní pochopenia, neistoty a nedostatočnej dôvery. Takže nie je to len otázka jazykového tlmočenia na podporu a prístupu. Menci výskumných dôkazov sú veľmi, veľmi obmedzené svedectva samotných utečencov činov sa to opiera o názory profesionálov a odborníkov, ale keď vypočujeme hlasy učičenkyň, tak definícia zdravia, ich definícia zdravia je veľmi holistická. Nechcú antibiotika, oni chcú celkový kontext, ktorom by bolo zabezpečené ich zdravie. No a jeden z jasných dôkazov je, že právny rámec, ktorý riadi migráciu, vytvára práve tento problémy a takže zadržiavanie, delovanie a povaha a dĺžka azylového procesu e, spôsobujú celkom jasne zdravotné problémy, byrokratické prekážky, náklady a ostatné bariéry, hlavne e, kvôli systému sociálneho zabezpečenia, a tiež spôsobujú zdravotné problémy. E, panuje, panuje domienka, ktorá bude hovoriť aj kolegyne, že trauma pred príchodom do európskych krajín je zdrojom všetkých problémov. A je to tiež aj vlastne tak, že trauma vzniká aj po príchode. A už sme hovorili o spôsoboch, alebo už sme hovorili o tom, že ženy sú no, prímerne zraniteľné v týchto postupoch. No a zdravotná starostlivosť samozrejme má relatívne nízku prioritu zjednotenia rodín, ubytovanie. To sú hlavné cieľe ľudí. Vieme zo štúdií, že dobré prostredie na zjednotenie rodín, ochrana proti diskriminácii, práca, ktorá je spojená so stigmami, to všetko vedie k lepším aj zdravotným výsledkom, to poznáme, no a všetko pravdepodobnejšie a jednoduchšie tými tzv. one-stop shopmi, eh, agentúrami, ktoré poskytujú viacero služieb, kde eh, sa reaguje na potreby utečenkyň a niečo z toho je veľmi jednoduché a pragmatické. Napríklad eh, dlhé lehoty prekladov, doprava na rôzne, na rôzne lokality, poradenstvo, a to všetko v atmosfére akceptácie a nie stigmatizácie. Takže ja som bola požiadaná, alebo ak by som bola požiadaná, nebola som ale, tak to poviem, niektoré hlavné potreby, tak by som povedala, že najväčšie potrebuje odstránenie právnych bariér a prekážok a starostlivosti e, ženy a deti, bez ohľadu na ich štatúty grantov, zlepšenie komunikácia, tlmočenia, dokumentácia, pre pacientov, tak aby nemuseli neustále dokola vysvetľovať eh, svoj prípad eh, a ich psychologické potreby eh, celkom jednoznačne spôsobené traumom, to zlepšenie mobility a samozrejme ochrana zraniteľných skupín takým spôsobom, aby sa predchádzali stigmatizácii a podporili odolnosť, pretože jedna z vecí, ktorú treba poznamenať, že tieto ženy sú odolné voči mnohým veciam, ktoré dnes sa nezistíme eh, štandardnými zdravotnými testami. No a prispôsobenie modelov zdravotnej starostlivosti, a tak aby mobilita bola novou normou. Hovoríme o migračnej kríze a, a to implikuje, že to skončí. A dúfajme, že niečo z toho áno, napríklad tie faktory vojny. Ale mobilita a, eh, bude a, eh, na dlhé obdobie charakteristickým znakom nášho sveta. Takže ďakujem veľmi pekne, predsednička. Teda je na teraz všetko. Ďakujem pekne, pani profesorka Radburn. A my budeme Bradby a my budeme pokračovať a slovo dostane a tretia expertka, pani Chiara Montaldo, ktorá zastupuje veľmi dôležitú MVOčku, ktorá chráni utečencov utečenkyne a žiadateľky o azyl, som si istá, že nám poskytne, uh, poskytne svedectvá zo skúsenosti činnosti lekárov bez hraníc, takže nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mám niekoľko slajdov, ktoré by som rada ukázala prezentáciu, ale asi e, sú problémy s nimi. Začala by som, áno, máme to tu, pre mňa, no, volajú ma expertka, ale v skutočnosti som eh, niekto, kto pozoruje a sleduje prácu v Grécku, Taliansku a v Srbsku. Veľmi dlho som bola v Grécku. A budem sa snažiť s vami podeliť o to, aká je naša každodenná práca a opísať to, čo robia moji kolegovia a čo robíme v našej NGOčke. V roku 2015 v Srbsku aj v Grécku sme zrealizovali asi 100 tisíc lekárskych konzultácií a na tejto mape vidíte, a na týchto percentách, aký druh pacientov príjmame na našich konzultácií, počas našich konzultácií v Balkáne či inde. 20% približne boli ženy a vysoké percento z týchto žien bolo e, tehotných. 27% sú nesprevádzaní maloletí a 3% boli e, dievčatka a to nás znepokojuje. Boli tam aj 12-13 ročné dievčatá, nehovorím o 15-16 ročných a to je veľmi dôležitý údaj. A to boli len tie prípady, ktoré sme my prijali, teda to nie je celé gro tých migrantov, ale myslím, že to dobre odráža tú skutočnosť. Ďalší slajd. Snažíme sa im poskytnúť lekárskú pomoc, pretože sme e, organizácia Lekári bez hraníc, takže poskytujeme lekárskú starostlivosť a ak je to potrebné, prevážame ich do nemocnice. Tá lekárska pomoc v tomto kontexte je trochu iná, než sme zvyknutí, ako už kolegyňa hovorila. Máme podporu aj e, sociálnych, aj kultúrnych mediátorov, aj to už sú istým spôsobom peuti, a, e, lebo táto osoba alebo pacient má potom pocit, že môže prehovoriť s niekým vo svojom materinskom jazyku, k niekomu, k tomu pomôže, takže my sa snažíme týmto ľuďom pristupovať komplexne, ak je to možné a potrebné, tak e, no, ich posielame do nemocnice, hoci väčšina z nich e, hospitalizáciu odmietajú. Právna situácia týchto kolegov, ako hovorila kolegyňa, to je hlavná prekážka tomu, aby sa obrátili na nejaké zdravotnícke zariadenie. Vieme, akou traumou ľudia prechádzajú a preto je potrebné, aby sme v našom týme mali nielen lekárov, zdravotné sestry, ale aj psychológov, ktorí týchto ľudí psychologicky podporia, čo ale nebýva vždy vôbec ľahké. Veľmi často sa s touto osobou konkrétnou stretneme eh, nakrátko a raz a tie priority sú trošku iné. Takže my máme e, na to takú skratku PFA psychologická prvá pomoc, pretože nejde v skutočnosti o psychologickú terapiu, takže ten termín možno nie je adekvátny, ale ide o to, e, že sa e, snažíme znížiť ich aktuálny stres, hoci vieme, že ich psychologické problémy nevyriešime, ktoré sú spôsobené dlhodobými traumami ktoré e, získali v ich krajinách, ale nejakým spôsobom sa snažíme im aspoň odpomôcť či uľaviť. Vieme veľmi dobre, že tie potreby nie sú len zdravotníckého charakteru a aj keď tá zdravotnícká pomoc je dôležitá, tak pre nich to nebýva prioritou. Prioritou býva sa najesť, mať sa kde vyspať hlavne v zime a mať a dostať právny e, štatút a my sa teda snažíme tomuto kontextu prispôsobiť a, lekársk- a s lekárskou starostlivosťou sa snažíme poskytovať aj mm, prístrešie a jedlo. pretože eh, v Srbsku to býva niekedy veľmi ťažké, pretože títo ľudia eh, trpia nedostatkom základných potrieb, nedostatkom jedla, základných hygienických pomôcok a podobne. Takže snažíme sa im poskytnúť tieto veci. A tiež zároveň spolupracujeme s ďalšími organizáciami, pretože na niektoré veci ani nemáme mandát, aby sme mohli poskytovať takýto druh služieb. Záchranné operácie na Stredozemnom mori aj v, čím ďalej, tým viac aj v Egejskom mori, pretože ako viete, ľudia neustále umierajú aj v Egejskom mori, čo je pre nás najviac šokujúce, pretože Turecko je len nedaleko, ale ľudia musia ísť touto trasou, pretože ostatné už nie sú možné hoci existuje podzim, pozemná hranica v Grécku a tak ďalej, iné alternatívy, ktoré sú bezpečnejšie a legálne, ale jednoducho zatiaľ to nejde. A denne cirka 2000 ľudí sa snaží takýmto spôsobom dostať do Grécka. A my sa dostaneme len k tým, ktorí sú ako si zanedbateľnou kvapkou v mori a preto sa snažíme hovoriť o všetkých. A teraz sa sústredím na ženy, pretože to je zraniteľnejšia skupina z tých, ktoré prichádzajú do našich e, e, ordinácií a konzultácií majú problémy žalúdočného či črevného charakteru alebo e, dýchacie problémy, Mnohé majú 11% nejaké traumy či zranenia, tie, ktoré či už získali v krajine pôvodu alebo počas cesty. A nielen počas cesty, cestujúc do Európy, ale aj v Európe samej. A čo je e, prekvapujúce, viacej ako polovica tohto násilia tak túto realizujú takí inštitucionálni predstavitelia, tak to ich nazvime. Potom musíme riešiť chronické choroby, ktoré samozrejme um, nejakým spôsobom ešte zhoršujú zdravotný stav. Predtým takéto prípady neboli mnohí, ktorí trpia cukrovkou, kardiovaskulárnymi či plúcnymi ochoreniami. Snažíme sa im počas jedného či dvoch mesiacov dať nejaké lekárske ošetrenie, aby potom, keď prídu do cieľovej krajiny, aby mohli pokračovať v tom riešení e, a liečení. A rovnako im dávame nejaké lekárske osvedčenie, ktoré by im uľahčilo ošetrenie či umiestnenie v nemocnici alebo v zdravotníckom centre. Vieme, že tie e, že tie centra kde sú sústredení, samozrejme to nie je pre nich nejaké vysnívané miesto, kde by chceli ostať, všetci chcú ísť ďalej do tej cieľovej krajiny. Potom sme zaznamenali aj iné symptómy psychologického charakteru. Nie ide o mentálne ochorenie, ale všetkými tými traumami a násilím, ktoré zažili, tak je normálne, že ženy trpia eh, depresiou, úzkosťami a tiež e, komportamentálnymi reakciami po tom, čo boli sexuálne zneužívané alebo zažili iný druh násilia. Vieme veľmi dobre, že tak je, takýto je problém. A medzi ženami cirka 10 ide o ženy tehotné alebo e, často aj porodia počas cesty. Mnohé z týchto detí sa narodili dobre, bez problémov, ale čo je znepokojivé, že mnohé z týchto žien, aj keď sú veľmi choré, nie sú ochotné ísť do nemocnice. Bola som v Rumunsku na grécko-srbskej hranici a o jednej v noci, keď bola veľká zima, sedem žena v 7. mesiaci tehotenstva mala obrovské zdravotné problémy, bola úplne žltá ako citrón, ale nechcela e, za žiadnu cenu ísť do nemocnice a uprostred noci ona povedala, že pre mňa je rozhodujúce pokračovať ďalej, ja sa nemôžem stratiť s mojou skupinou, ja chcem s nimi cestovať a dostať sa na hranice. Ešte vtedy v tom čase tie hraničné prechody boli otvorené a ja som si hovorila, preboha, čo sa s touto ženou stane? A čo sa stane jej žene? A to je jeden konkrétny príklad a za nimi sú desiatky ďalších. Tieto nechcú ísť do nemocníc, hoci ich zdravotná situácia je veľmi zlá. A záverom, myslíme si, že je dôležité, aby tieto osoby dostali ochranu nielen vzhľadom na ich štátnu príslušnosť, tak ako sa to robí v poslednom čase, ale že je potrebné individuálne prípad od prípadu ich e, prípady analyzovať. Veľmi mnohí sú v zraniteľnej situácii kvôli násiliu, zraneniam a tak ďalej, ale ďalšie veci sa zhoršujú vzhľadom na to, že nemajú prístrešok, že nemajú potraviny, že nemajú možnosť sa umyť a podobne. Proste je ohrozená ich ľudská dôstojnosť. A na záver ešte jeden príklad, ktorý ja som osobne zažila s jedným dievčatkom, ktoré má 7 rokov, je, je to z Iránu. Elina Meni sa volá. Jedna žena predložila lekárske vysvedčenie alebo osvedčenie, že toto dievčatko malo e, vážne e, srdcové ochorenie, potrebovala transplantáciu a potrebovala lekárske ošetrenie. Ja som ju vyšetrila. Požiadala som o viacere o pomoc viaceré zdravotnícke organizácie a toto dievčatko jednoducho nemalo inú možnosť. Bola v rukách e, obchodníkov a prevádzačov, aby sa nakoniec dostala do nejakej krajiny, ktorú hľadala. To je pre nás nepriateľné E, že títo ľudia, ktorí sú označení ako utečenci a zažívajú zároveň e, takéto e, zúfale situácia. Posledný slajd, o čo my skutočne žiadame. Tam vidíte to heslo Safe Passage, teda to znamená viacej lodí v Egejskom mori, ale to znamená teda, aby sa vytvoril koridor, bezpečná cesta, E, pre týchto ľudí, aby títo ľudia e, neriskovali svoje životy, pretože nemajú iné alternatívy a my to budeme neustále dokola opakovať. Je to frustrujúce, pretože už to robíme veľmi dlho. Nie, že by sa nič nebolo zmenilo, veci sa menia, ale bohužiaľ k horšiemu. A to spôsobuje, že tak ako ili domeny, tak sú e, stovky a tisícky ľudí, ktorí neustále prichádzajú. Máme 30 tisíc utečencov bez prístrežku, bez potravín v zima. To je nepriateľná situácia. Ďakujem, pani Montaldo. Teraz dostala slovo druhá spolupredsedajúca. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za toto otvorenie. Aj e, svojej spolupredsedničke sa chcem poďakovať za jej úvodné slova. Teraz je eh, priestor pre diskusiu. Už ste sa viacerí prihlásili. Ako prvá dostáva slova Marta Martajri z eh, Maďarska. Najskôr teda zhromaždíme otázky. Prosím, však nehovorte dlhšie ako dve minúty, tak aby eh, dostali slovo pokiaľ možno mnohí z vás. Pani Marta Marta, nech sa páči.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 azyl. A za jeden týždeň požiadala od maďarských, väčšina z nich požiadala od maďarských orgánov e, o pomoc. Maďarská vláda urobila a prijala všetky možné opatrenia, aby splnila svoje záväzky a povinnosti aj zo sanitárneho hľadiska a tí najzraniteľnejší ženy a malolety, tí, ktorí najviac potrebovali pomoc, vzťahy medzi mužmi a ženami e, sú tiež veľmi komplikované. komplikované. Ja Eh, je pravda, že v týchto centrách veľmi často ženy eh, majú k dispozícii len lekára muža, čo nie je najjednoduchšia situácia. Treba k týmto prípadom pristupovať citlivo. Veľká časť týchto eh, žien majú medzi vo veku od 18 do 30 rokov, alebo sú to často aj dievčatka Nerobia sa nejaké kontrolné lekárske prehliadky, ide skôr o naliehavé prípady a ich riešenie. Keď je potrebná e, špeciálna konzultácia pre tieto osoby, e, dostávajú rovnakú lekárskú pomoc ako maďarskí občania. Často hovoríme o mladých štátnych príslušníkoch, je tam isté percento ľudí, ktorí sú s chronickými ochoreniami alebo handicapovaní. Podľa odhadov EÚ by mala brať do úvahy to, že ženy sa dostávajú e, sa dostávajú do veľmi zložitej situácie. Predsednička vyzýva rečničku, aby skončila. Vzhľadom na túto pomoc je tiež dôležité e, zvyšovať e, povedomie a robiť e, informačné kampanie je veľmi dôležité venovať špecifickú pozornosť ženám. Tretina utečencov na medzinárodnej úrovni sú ženy a deti. Mnohé žijú ďaleko od svojich rodín a preto trpia, e, skutočne sú v veľmi zraniteľnej situácii vzhľadom na dôsledky ich situácie. Ďakujeme pekne. Prosím, využite tento čas, aby ste kladli otázky našim expertom. Myslím, že je teraz veľmi vhodná chvíľa klásť veľmi konkrétne otázky. Prosím, aj zo zvodlosti voči ostatným slova rečníkom, dodrže, dodržte tých eh, maximálne eh, vymedzených eh, niekoľko minút, ktoré sme k dispozícii, keď dve minúty, prosím. Ďalšia rečníčka. Ajša Erdogan. Öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren Ďakujem. Ja som šťastná, že mám príležitosť sa zúčastniť tohto seminára, ktorý sa venuje týmto významným otázkam a ďakujem e, výrobu FAM Európskeho parlamentu, že tento seminár či workshop zorganizoval. Rada by som hovorila o situácii v Turecku vzhľadom na existujúce konflikty v Sýrii, tak už 5 rokov máme v Turecku masovú imigráciu e, z tejto krajiny sme tranzitnou krajinou, ale tiež aj krajinou e, e, destinácie alebo určenia a to práve kvôli týmto konfliktom. A je dôležité zdôrazniť, že v Turecku sírsky utečenci a utečenci z Iraku e, sú najpočetnejší. Je najväčší e, počet utečencov zo Syria a Iraku vo svete práve na tureckom území a je dôležité, aby sme nezabudali na ich potreby. Máme 8 miliónov utečencov, ktorí žijú v Turecku a poskytujeme im materiálnu pomoc. Doteraz sme minuli viac ako 11 miliárd dolárov e, starostlivosti týchto utečencov a venujeme špecifickú pozornosť zraniteľným častiam utečencov, ako môžu byť ženy a deti. A berieme tiež do úvahy kultúrne špecifika týchto rodín, žien a detí. A ženám a deťom poskytujeme za, e, zameranú špecializovanú pomoc Vo vojnovom kontexte ženy e, veľmi často trpia sexuálnym násilím. A je potrebné pripraviť také podmienky, aby tieto ženy aj muži mohli byť e, začlenení pozitívne do e, spoločnosti v krajine, kam sa krajiny destinácie Niekoľkými slovami by som tiež zadefinovala, že v Turecku poskytujeme aj významnú materiálnu a finančnú pomoc tým, ktorí sa starajú o utečencov a rovnako lekárskú starostlivosť. Vo vnútrozemí sú mnohé príjmacie centra, kde utečenci dostávajú pomoc tureckí utečenci e, v prístupe k zdravotnej starostlivosti majú rovnaké práva ako tureckí občania. Kaj. Ich möchte... Ďakujeme pekne za vstupenie z Turecka. E, ďalej nasleduje Maria Paulin Jeny. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať organizátorom za to, že sa môžeme zúčastniť tohto významného podujatia. E, ženy a dievčatá a otečenky, niektorí žiadajú o azyl v EÚ, dúfajú, že tu ľudské práva, práva žien a reprodukčné práva sa budú dodržiavať. Avšak v niektorých EÚ e krajinách e, práva žien, reprodukčné práva sa porušujú alebo sú obmedzené v Litve napríklad ešte stále nie je zákon o reprodučnom zdraví, o umelom oplodňovaní a tiež e, neexistuje sexuálna výchova na školách. Preto navrhujem, aby e, spoločná európska politika v oblasti zdravotnej starostlivosti aj s rodovými aspektmi sa viac zdôrazňovala e, v európskom spoločenstve napriek čoraz jasnejším prijavom nacionalizmu ehm, a rôznym protivníckým tendenciám v niektorých členských štátoch. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalej nasleduje Dorin Masej. Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie na toto významné podujatie. Niekoľko poznámok a jedna otázka, ak dovolíte. Všetci vieme, že ženy e, sú najvýznamnejšou súčasťou rodiny a to, ako sa zaobchádza so ženami, bude mať dopad na ich deti ženy utečenky a žiadateľky o azyl sú často vystavené násiliu, aj sexuálnemu násiliu, e, taktiež podvýžive, e, e, fyzickému a psychologickému stresu. Toto deti často vidia a môže to mať na nich traumatizujúci účinok. Jeden rečník, jedna rečníčka sa vyjadrila, že máme málo konkrétnych svedectiev od žien utečenky, podľa mňa je to škoda. Vieme, že mnohé z týchto žien majú dosť zložitú situáciu, majú dosť rôzne zdravotné potreby a tiež e, integrovanie týchto žien do našej spoločnosti si bude vyžadovať pomoc a podporu. Aj zamestnanosť bude dôležitá. Viem v Veľkej Británii, že ženy utečenkyne sa e, musia vysporadovať s vysokou mierou nezamestnanosti a, a pritom aj deti e, budú aj sa v takom doklade čerpať pozitívne či negatívne skúsenosti svojej matky. Podľa správ nášho výboru pre vnútro konkrétne z vyšetrovania e, o situácii osôb maloletých e, vyplýva, že nemáme celkom predstavu o tom, e, kto presne je takýto maloletý. Niekedy sú to úplne deti, niekedy sú to mladiství, tesne pred dospelosti, často sú to dievčatá. Chceme poznať ich príbehy, chceme ich poznať bližšie. Ak máte nejaké konkrétne skúsenosti, podelte sa s nami, prosím. Spomenuli ste veľmi dôležitú tému. Ďakujeme. Ďalej dostáva slovo Arena Del Diala z Albánska. Ďakujem za slovo. To, čo sa v súčasnosti deje, je veľkou výzvou pre celú Európu. To, čo sme svedkami v celej Európe, je naozaj veľkou výzvou pre Európu. Albánsko má 60 tisíc utečencov, 20 z nich sú pritom ženy. A v roku 2015 sme si pripomenuli rok utečenca v Albánsku. Albánska vláda popiera tento problém a tvrdí, že je to problém iba na hranici medzi Albánskom a Gréckom. Albánsko trpí v dôsledku konfliktu v Sýrii. Aj v Albánsku sú problémy pretože ženy trpia aj v Albánsku. Myslíte si, že problémy utečencov vznikajú kvôli nesprávnym rozhodnutiam vlády, nedostatku príležitosti, nedostatku e, možnosti zamestnať sa. Ženy sú citlivejšie vzťahujú k svojim rodinám, deťom a veľmi trpia na ceste do um, inej krajiny, kde hľadajú azyl a ochranu. Um, služby uh, zdravotnej starostlivosti sú mimoriadne dôležité, pretože ženy utečenky neprechádzajú touto veľmi ťažkou cestou, tak povediať e, školváriou, uh, trpia depresiami, traumami spolu so svojimi rodinami. Musíme teda nájsť nejaký spôsob, ako odstrániť prekážky aj byrokratické prekážky, aby sa mohli poskytovať rôzne formy eh, zdravotnej starostlivosti týmto ženám. Z rodového pohľadu musíme poskytovať väčšiu podporu skutočnú podporu tým ženám, ktoré najviac trpia keďže sú súčasťou tohto utečeneckého migračného toku, musíme im poskytnúť ochranu. Ja teda navrhujem, aby sa čo najviac odstránili administratívne prekážky, aby sa mohli dostať do krajín, kam sa chcú dostať. Chcem sa poďakovať Európskej únii za podporu, ktorú poskytuje albánskym žiadateľom o azyl a utečencom. Viem, že je to zložité v našej krajine. Sa situácia musí zmeniť, aby Albánci sa cítili, že môžu ostať do svojej vlastnej krajine. Ďakujeme pekne. Pani Kordana Stopol, nech sa páči. Predsedávajúča, poštované kolegice i kolege. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Pochádzam z Chorvátska, Je to jedna z tých krajín, ktorá sa nachádza na tzv. balkánskej ceste a ktorá zažíva tiež bezprecedentný prílev utečencov od polovice roku 2014 až do polovice minulého roka. Prešlo viacej ako 150 migrujúcich cez našu krajinu. 150 tisíc. 20 dospelých sú ženy a medzi maloletými a medzi deťmi dievčatá predstavujú viacej ako 40 A ja si myslím, že Chorvátsko bolo príkladom toho, ako prijať tento prílev utečencov. A nezabúdajme, že Chorvátsko nebola krajina cieľová pre týchto utečencov. a v tomto roku len 24 osôb požiadalo o azyl, 22 mužov a dve ženy. My sme im ponúkli a poskytli všetky druhy pomoci aj zdravotnícku a upozornili sme ich na jednu vec a síce niekedy mnohé z týchto osôb nechceli ísť do nemocnice, pretože to pre nich znamenalo oddeliť sa od rodiny alebo od skupiny, s ktorou cestovali do Chorvátska. A mnohé, mnohí z týchto ľudí nám hovorili tiež, že takýmto spôsobom by stratili čas určený na cestu do e, cieľovej krajiny. A o tom sme už teda dnes hovorili. Musíme myslieť na jedno. A síce keď tieto e, osoby prídu do cieľovej krajiny, tak treba myslieť na lekársky dohľad ktoré, a pomoc, ktorú budú potrebovať títo ľudia, pretože oni e, zažili e, mnohé traumy počas svojej cesty. Na tom by sme mali nástať do budúcnosti. Ďakujeme pekne veľký apel na to, že až vtedy vlastne začína skutočná práca po príchode e, týchto e, ľudí do krajiny e, cieľa. Ďalej nasleduje Cecil Kienge, nech sa páči. grazie. Ďakujem. Gratulujem k takejto bohatej účasti. Na plene predložím iniciatívnu správu o holistickom globálnom prístupe k imigrácii a azile, kde sa venuje špecifická pozornosť postaveniu ženy. Tu by som rada upozornila na sanitárnu zdravotníckú otázku. Ja som lekárka, očná lekárka a venovala som sa teda aj tejto profesii. A dnes musíme e, venovať veľkú pozornosť e, týmto ženám a ich zdravotnému stavu a stavu psychologickému. Mnohé z nich prichádzajú po tom, čo boli znásilnené alebo boli v rukách osôb, pre ktoré ženské telo sa doslova zneužíva v akejkoľvek situácii utekali z krajín pôvodu a veľmi často sa e, násilie a sexuálne násilie používa ako zbraň proti týmto osobám. Oni potrebujú skutočne prvú pomoc, ošetrenie veľmi rýchle. Aj e, prvú pomoc v mentálnom zdraví. Deti, ktoré sa narodili s násilneným ženám, tu by sme mali otvoriť ďalšiu kapitolu, že mnohé z týchto detí sa rodia e, nechcené a mali by sme si položiť otázku, aká ich budúcnosť čaká. Na to nesmieme zabúdať, teda nie len ženy, ale aj deti, ktoré sa rodia v týchto situáciách. Ďakujeme pekne, Cecil. Už máme len 5 minút, kým prídu e, ostatní účastníci ostatných e, panelov. Prosím naozaj už len minútu na rečníčku. Ulrika Hilary, ďalšia. Ja, äh, ich bedanke mich auch sehr für die Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie. Chcela by som sa vyjadriť k trom veciam. Mám konkrétnu otázku, ako vnímate tému mm, presídľovania. Mm, myslím si totiž, že Program presídľovania z UNHCR je veľkou možnosťou pre mnohé ženy o mnoho rýchlejšie sa dostať do bezpečnosti a získať ochranu a nemusieť absolvovať e, tú neznečiteľnú cestu na úteku. Ďalšia vec, ktorú považujem za dôležitú, e, je otázka dodatočného príchodu ostatných rodinných príslušníkov Myslíte si, e, že by mohla vzniknúť takáto podpora, aby prišli rýchlejšie do Európy, aby sa ostili aj ostatní rodiny príslušníci do bezpečnosti v Európe. Um, vidíme, že najskôr prichádza mnoho mužov a v Nemecku u nás je veľký problém práve s týmto aspektom dodatočného príchodu ostatných rodinných príslušníkov. A ďalšia vec e, sú príčiny e, týchto útekov e, v um, Sýrii, ale aj v iných krajinách zúri naozaj nemilosrdná vojna. My v Európe sme sa vždy snažili zasadzovať za mier, snažili sme sa poukazovať na eh, hodnoty, na humanitu. Myslím, že aj tento princíp by sa mal zosilniť. Musíme sa snažiť dosiahnuť mier, inak totiž eh, budeme naďalej svetkami takýchto neznesiteľných situácií a útekov. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Mavronikola. Ευχαριστώ Ε, είμαι από την Κύπρο. Ďakujem. Som z Cypru. A táto krajina zatiaľ nie je cieľovou krajinou pre utečecov z geografických dôvodov, ale my na Cypre vieme veľmi dobre, čo to znamená byť utečencom. Vieme, ako sa títo ľudia cítia. A čo potrebujú v prvom rade keď opustia svoju krajinu, aby sa zachránili. Nezabúdajme, že odchádzajú len tak, lebo sa im zachce, ale pretože hľadajú bezpečné miesto. Na to nesmieme zabúdať, aby sme pochopili, ako sa títo ľudia cítia. Ženy a deti sú vždy hlavnými obeťami, strácajú svoju identitu, dôstojnosť. A preto je dôležité pochopiť to, čo cítia tieto osoby. Osoby, ľudia, ktorí stoja v rade na kúsok chleba alebo na prikryvku, aby prežili spolu so svojimi deťmi. A preto si myslím, že zle sa správať k týmto ľuďom zanecháva, e, postihuje ich to nielen na tele, ale aj na duši. A preto k tomu fyzickému zdraviu, tak ako ho chápeme, tak mus, nesmieme zabúdať a brať do úvahy aj to, v akom stave sa nachádza ich e, duša alebo a v akom sú psychickom stave, pretože veľmi pravdepodobne nikdy na tieto e, zlé skúsenosti nezabudnú v živote. Na Cypre poznáme prípady žien, ktoré boli znásilnené a otehotnili a čo sa potom s nimi stane, aký je ich osud. Ak chcú, môžu požiadať o prerušenie tehotenstva. Je tu tá možnosť? Alebo vary musia e, priviesť na svet e, dieťa so všetkými tými dôsledkami, ktoré to prinesie a my vieme, aké budú. A my sme už prijali zákony na Cypre, aby bolo možné takéto prerušenie tehotenstva. Ďakujeme aj za tú informáciu, že Cyprus má v tomto veľmi jasný e, postoj. Ďalej nesleduje pani Kaldete Butičiči. It's Butičič, but it's okay. Um, good morning. Butičič, ale je to v poriadku, nevadí. E, e, som z Malty, dobrý deň všetkým. Ako viete, naša krajina, Malta, bola kedysi krajinou pôvodu migrácie, napokon sa stala krajinou E, tranzitu a teraz sa nedobrovoľne stala e, destinačnou krajinou mnohých utečencov. Mnohí, ktorí prichádzajú do našej krajiny, tam nechcú ostať, e, chcú sa posunúť ďalej inam. To, čo však dnes vidíme v Európe, sa deje u nás na Malte už veľmi dlho, príliš dlho. Myslím, že sme premrhali mnoho času, mohli sme sa naučiť z reality Malty, aj Talianska, Grécka, ktoré naďalej prijíma vysoké počty utečencov. Chcela by som položiť niekoľko otázok. Poprvé, čo robíme v krajinách pôvodu týchto žien a detí a ostatných utečencov? Myslím, že to, čo robíme, nestačí. Snažíme sa mm, vždy len e, dať náplasy na probléme, keď vznikne. Myslím, že sa musíme viac venovať situácii v krajinách pôvodu. Sýria je veľmi zložitou e, situáciou, ale myslím, že v iných súvislostiach môžeme urobiť o mnoho viac. Ďalšia vec. V júni 2014 som sa zúčastnila konferencie e, e, na ukončenie sexuálneho násilia v konfliktoch v Londýne. Bolo tam mnoho účastníkov, mnoho krajín. Podpísal sa tam medzinárodný protokol na ochranu žien pred sexuálnym násilím v konfliktoch, ako povedala už pani Kienge. Myslím, že toto je veľmi e, významná vec. Keď vidíme tehotné ženy na člnoch, musíme sa opýtať, či sa stali dobrovoľne mm, tehotnými, e, kde presne otehotneli a či to náhodou nebol cestovný lístok do Európy. Takéto otázky musíme mať odvahu klásť. Ďakujeme pekne. A posledná rečníčka, pani Čekrici z Albánska. Ist die Dame nicht mehr im, im Raum? Ďakujem pekne, e, srdečne vás všetkých zdravím, takisto ako aj moja kolegyňa e, z Albánska a ja by som chcela približiť situáciu albánskych žien, utečenkyň, ktoré odchádzajú z Albánska. 20 utečencov, ktorí odchádzajú z Albánska, sú ženy a deti. Ženy sú vystavené traume a jedna z príčin týchto mm, traum e, je nedostatok zdravotnej starostlivosti. Európska únia musí pomôcť týmto ženám odstrániť prekážky, aby mali k dispozícii diagnostiku a zdravotnú pomoc. E, mnoho žien, totiž z Albánska, odišlo z krajiny v tehotenstve potrebovali pomoc a podporu na svojej ceste do EÚ. Musíme teda viac poskytovať eh, pomoci týmto ženám. Európska únia sa musí viac angažovať. Kedysi albanskí muži odchádzali z krajiny ako utečenci a zanechávali svoje rodiny v Albánsku. Tiež by sa mala vytvoriť pre nich možnosť na zjednotenie týchto rodín. Chceme požiadať o podporu Európskej únie v odstranení administratívnych prekážok a zjednodušení postupov, aby sa tieto rodiny mohli zjednotiť. E, ďakujem pekne, využili ste možnosť diskutovať, toto sa chcem srdečne poďakovať. Ďakujem za to, že ste sa ujali slova mnohí. Ja som mala veľmi nevďačnú úlohu e, vždy e, vás oberať o slovo, možno ku koncu, za to sa ospravedlňujeme. Nesúvisí to s tým, že by sme vás nechceli e, nechať dohovoriť, ale chceli sme dať slovo čo najväčšiemu počtu mm, z vás. O 11. hodine e, sa začne e, ďalšia plenárna časť tohto stretnutia. Mm, ešte máme niekoľko minút. Ak si želáte, môžete sa ponúknuť kávou pred sálou. O 11. hodine však budeme pokračovať. Bude na rade kolo odpovedí na vaše otázky. Naše odborníčky dostanú opäť slovo. Budete mať eh, priamy kontakt s nimi, budete mať dispozícii odpovede na svoje otázky. Dúfam, že aj táto záverečná plenárna časť nášho stretnutia bude pre vás rovnako užitočná ako doterajšia.